Dámy a páni, ďakujem za to, že ste prišli. Zvolala som túto schôdzu z troch dôvodov. A prvý z nich je ten, že keďže výbor EMPL ešte nebol ustanovený a, a m, mm, predsedovia výborov ešte neboli uh, ustanovení, čo ohrozí harmonogram, pokiaľ ide o vypočutie dvoch nových komisárov. A CCC chcel e, to urobiť v útorok, budúci týždeň. Po druhé, bez ustanovenia výboru EMPL nemôžeme zorganizovať naše prvé riadne stretnutie čo je v stredu budúci týždeň. A teda napríklad je tu program prezentácie fínskeho predsedníctva. A po tretie, máme tu niektoré dôležité mm, dokumenty, ktoré sa musia vyriešiť naliehavo, ak teda chcete sa vyjadriť vo výbore pre zamestnanosť, napríklad k európskemu semestru a k rozpočtovým postupom. <clears throat> toto by bolo teda sú na to, je na to harmonogram, teda semester, aj rozpočtové postupy. A z tohto pohľadu som to pokladala za naliehavé nájsť riešenie pre ustanovenie tohto výboru. Prepačte, nekomunikovala som so všetkými, ale myslela som si, keď som včera e, počula, že je možnosť mať e, miestnosť na dnes a aj tlmočenie, tak som sa rozhodla, že toto stretnutie zorganizujem. Pán Karsa požiadal o slovo. Áno, ďakujem pani predsednička. Ako veľmi dobre viete, bol som zvolený ako kvestor pred pár dňami, pred dvomi týždňami Takže toto je posledný krát, čo som tu ako koordinátor EPP v tomto výbore. E, zostanem tu, ale nie ako koordinátor, pretože moje miesto je teraz, e, bude závisieť o výsledku volieb a e, nahradí ma iný koordinátor. Samozrejme, včera bola jedinečná príležitosť a myslím si, že to bola skutočne, bol to omyl. Ale musíme zabezpečiť, aby takéto chyby sa nestávali veľmi často. Um, bola to teda chyba, ale myslím si, že mali sme to konzultovať so všetkými koordinátormi o tomto stretnutí, a, ehm, ale musíme začať pracovať a žiaľ predtým, ako si zvolíme predsedníctvo, nemôžeme toto preskočiť Máme dôležitú agentu, ktorú musíme pokryť a teda ja skutočne želám všetkým tým, ktorí budú dnes zvolení, veľa šťastia, všetkým koordinátorom tiež. To bolo mojich najlepších 5 rokov za posledných 5 rokov ako člen tohto e, výboru. Pracovali sme ako tým, ako koordinátori a ja dúfam, že noví koordinátori budú tiež takto pokračovať. Nezhodnú sa na všetkom, samozrejme, ale uh, za posledných 5 rokov sme boli tým a dosiahli sme veľa. Želám vám všetkým všetko najlepšie a želám vám um, veľa úspechov v tejto ťažkej práci v našom výbore, čo podľa mňa je jeden z najdôležitejších výborov v Európskom parlamente. Takže ďakujem pekne za vašu podporu, ďakujem za včerajšiu podporu, pretože s väčšinou z vás som hovoril, chcel by som tiež e, vyzdvihnúť EKR, e, že pochopili túto veľmi ťažkú situáciu a dúfam, že teraz budeme môcť hlasovať, pretože viem, že všetci na to čakajú. Ďakujem veľmi pekne. Uh, Ďakujem pekne, pán Kaza. <clears throat> Ďakujem za dobrú spoluprácu v predošlom mandáte a, a za zvyšok kolegov musím povedať, že aj ja som sa už ospravedlnila a chcem to urobiť aj za plné účasti výboru. Mala som to urobiť inak, mala som postupovať inak, ale Našu spoluprácu si nič menej veľmi vážim a teším sa na ňu s pánom Rádkam a so všetkými koordinátormi, s ostatnými koordinátormi v ak sa nám teda podarí ustanoviť výbor EMPL, myslím si, že práca začne a všetci budeme spokojní. Začnem stretnutie tým, že poviem, že všetky jazyky, a to je naozaj pozoruhodné, sú k dispozícii. Na poslednú chvíľu sme to zorganizovali s výnimkou malčiny, prepačte pán Kaza, a slovinčiny. takže malčina nie je k dispozícii, slovinčina, dančina, svedčina, čeština sú v pasívnom móde. Takže ja dúfam, že môžeme začať pracovať v takomto režime a potom oznámenia náhradného hlasovania vo výbore EMPu. v mene EPP. Pán Kittendal je nahrádza pána Fulasa za SAD Alex Agisal byla nahrádzaný z Fruxona. a za Renew. Anna Julia Donaty nahrádza Jana Brondyho za Zelených. Kim von Spachenták nahrádza Tatianas. Ale videla som ju tu, Ždanoka. A za dicie Simona Baldazara nahrádza Stefaniu Sambeni a za Gue sa zdá, že pán Botenga nahrádza pani Berera, pretože má rečnícky čas v pléne, takže je mimo tejto miestnosti. Takže ak toto je všetko, to sme teda pokryli, Otváram stretnutie. Cieľom stretnutia je ustanoviť byro zvolením a predsedu a štyroch podpredsedov v rovnakom poradí, ako to bolo oznámené na posledných stretnutí, najskôr predseda, potom podpredsedovia. Takže máme kvorum. Ďakujem za to teda, že ste prišli. A moja otázka je mm, nominácia na zvolenie predsedu. Pán Raf- pani Rafalska. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, w imieniu grupy... Pani predsedníčka, kolegovia za EKR by som chcela nominovať na pozíciu predsedu výboru EMPL pani Durižnikonsolnovú. poriadku. Ďakujeme za túto nomináciu. A teraz otázka je, či pani Nikolsonová akceptuje túto nomináciu? Yes, I do. Áno, akceptujem ju, ďakujem. V poriadku. Máme tu teda nomináciu, teraz tu mám žiadosť o slovo za SD. Žiadam o tajné hlasovanie poriadku. Dúfam, že každý má hlasovaciu kartičku so sebou. A môžeme e, začať najskôr testovacie hlasovanie. je tam nejaký rozdiel, či hlasujeme tajne alebo bežným spôsobom. Takže najskôr otestujeme e, tajné hlasovanie a potom za nomináciu zelených, kto je za túto nomináciu. Eh, červené súhlas. Takže zelené za, červené zdržal sa. This is a test, yes. Je to test. So everyone can practice. Takže každý si to môže vyskúšať. EPP, EPP e o dva hlasy viac. Ešte jeden teraz je to v poriadku. Takže nevyberajte kartičky e, zo, zariadení, každý hlasoval. A teraz budeme mať riadne hlasovanie, takže kto je za, nefunguje to, prepačte. V mojom zariadení je voda a nechce mi to zobrať kartičku. Nejakého technika poprosíme. Ďakujem. Prosím sa na iné miesto, uvidíme, či to tam funguje. Áno, už je to v poriadku, takže otváram hlasovanie na e, predsedníctvo výboru EMPL. pracovali všetci, áno, zdá sa, že tomu tak je. Takže môžem prehlásiť pani Nikolsonovú. Blahoželáme k zvoleniu. Poprosím, nahradte ma. Prosím, príďte ku mne. Budete teraz viesť hlasovanie na funkcie podpredsedov.

So thank you very much. Ďakujem pekne za to, že ste mi e, vo mňa vložili vašu dôveru. Teraz musím povedať pár slov, čo som si nepripravila. Je to pre mňa naozaj nová situácia. Túto správu som dostala ráno, ani nie veľmi skoro ráno, len teda ráno. Musím zrušiť moju dovolenku s manželom. Nie je to pre mňa jednoduché, takže ďakujem za to, že ste to urobili. Som zo Slovenska a možno, že môj prvý prejav by mal byť v Slovenčine, aby ste mohli počuť náš krásny jazyk a ostatné prejavy už budú v angličtine. V prvom rade by som sa chcela poďakovať eh, skupine ICR e ktorá ma nominovala do tejto funkcie. Veľmi si to vážim, pretože viem, že to pre nich nebolo jednoduché. A teraz by som chcela povedať pár slov o tom, koho ste vlastne zvolili e, do funkcie chairmana e, of Ample. E, som v politike od roku 2010. Prakticky od začiatku politiky sa venujem sociálnej oblasti, sociálnej sfére v rokoch 2010 až 2012 som bola mm, deputy minister, štátny tajomník na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, kde som pod sebou mala práve problematiku mm, zamestnanosti Uh, najviac som sa asi fokusovala na mm, znevýhodnené skupiny na trhu práce. Uh, v prvom rade to boli ľudia so zdravotným alebo mentálnym postihnutím, ale mojou najväčšou agendou boli asi sociálne vylúčené spoločenstva v rómskych komunitách, ktorých máme na Slovensku uh, veľmi veľa stovky, prakticky máme na Slovensku 500 tisíc Rómov, z toho zhruba polovica žije v podmienkach nezlučiteľných s 21. storočím. Vypracovala som reformu toho, ako integrovať e, týchto ľudí čo najviac do spoločnosti. E, ten, ten hlavný fokus okrem, okrem vzdelávania bol práve e, na tom, aby sa dokázali jedného dňa uplatiť na otvorenom trhu práce, aby neboli len armádou, ktorá je plne závislá na štáte. Veľmi, veľmi veľa som robila s ľuďmi s rôznymi postihnutiami, takže to je vec, ktorej ktorú by som si chcela postrážiť aj, aj v tomto výbore. Ale uh, ja, som, ja som dosť taký človek činov. Uh, ja dosť nemám rada m, mm, také politické blabotanie. Uh, nemám rada silné politické slova tam, kde sa vyžadujú činy a ja považujem uh, výbor EMPL za najdôležitejší výbor v tomto parlamente. A preto by som nás všetkých chcela vyzvať k tomu, aby sme ten politický marketing nechali do plenárnej sály. Tam je ho určite treba, ale tu nie. Myslím si, že tu by nás e, naozaj mali spájať veľmi konkrétne veci. Data-based evidence discussion, e, pretože to je, kde sa vieme stretnúť a jedine z diskusie, ktorá je podložená tvrdými dátami, môže vzniknúť niečo konkrétne. Všetky tie prázdne, ale veľké politické reči sú nám na nič, pretože toto je výbor, ktorý bude priamo ovplyvňovať e, životy našich občanov. A ja som človek kompromisov, takže ku mne bude mať každý dvere otvorené bez ohľadu na to, z akej je frakcie, pokiaľ e, pôjde o konštruktívnu diskusiu ešte raz vám chcem všetkým veľmi pekne poďakovať za to, že ste mi vložili do rúk dôveru. Ani pre vás to nebolo jednoduché voliť človeka, o ktorom nič neviete. A <clears throat> v prvom rade by som sa chcela opakovane e, poďakovať e, frakcii ECR a konkrétne madam Šidlo a konkrétne madam Rafalskej. Ďakujem. Uh, A teraz, keďže e, to nemôžem urobiť sama, túto prácu potrebujeme si zvoliť e, pr- prvého podpredsedu. E, prídeme teraz k, voľ, k voľbe prvého podpredsedu. A pani predsednička, chcela by som v mene skupiny SND menovať pani Vilmu Blinkevičiu do tejto funkcie. So now we have the first nomination. Please do accept this nomination? Akceptujete, kolegovia, prosím, túto nomináciu? Áno. Dobre, takže môžeme voliť aklamačne. Thank you very much and congratulations. Eh, ďakujem a blahoželám. Teraz eh, máme pred sebou eh, druhú nomináciu. Williamson. Ďakujem pekne. Chcel by som menovať druhú podpredsedničku, pani Santo Pereiru, ktorá má dlhé, dlhé skúsenosti s prácou v odboroch a to v sociálnej e, oblasti a v oblasti zamestnanosti, takže myslím, že bude vynikajúco predsedničkou tohto výboru. Ďakujem vám pekne za e, túto nomináciu. Pani Sandra Pereira, akceptujete e, túto nomináciu? Áno. Áno, príjmam. So we have the second vice chair. Takže máme druhú podpredsedničku. Teraz e, tretia nominácia, prosím. Pán Káza. Chcel by som e, navrhnúť pána Tomáša Zdechovského. Pán Tomáš Zdechovský, akceptujete túto nomináciu? Áno, pani predsednička. Ďakujem. Prosím, pristúpte teraz k hlasovaniu. And the fourth one, please. A teraz e, štvrtý podpredseda. Ďakujem. Chcela by som pani Katrin Agensíten menovať na post štvrtej podpredsedničky. Ben, do you accept? Yes, I accept. Akceptujete? Áno, akceptujem. Congratulations to you too. Blahoželám vám obom. Takže máme zvolených štyroch podpredsedov a výbor je pripravený na prácu. Je to tak? Dobre, takže tým sa vlastne dostali na koniec zasadnutia. Ďakujem ešte raz.